ne, na, nevznesieme námietky v nadchádzajúcich 24 hodinách a v zmysle článku 105 sa to bude považovať za schválené a budú zverejnené spolu s ďalšími textami zajtra, stredu 25. oktobra 2017. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu. Správa STAS, absolutórium za rok 2015, Všeobecný rozpočet EÚ, Európska rada a rada. A slovo teraz dostáva na úvod pán